Dobre, takže opäť môžeme začať. A dúfam, že ste sa dosť posilnili na poslednú etapu dnešného dňa. Protokol zo zasadnutia a prijaté texty sú k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie, takže zápisnica je týmto schválená. Ďalším bodom dnešného programu je, sú, je rozpráva o porušovaní ľudských práv, e, ktorá bude trvať maximálne jednu hodinu. A začíname so situáciou v Demokratickej republike Kongo. Ako prvá dostáva autorka stanoviska kolegyňa Gabriel. Nech sa páči. Vážený pán predseda, eh, pri, v oblasti Kivu komplikuje situáciu v regióne veľkých jazier a naviac Kongo sa tomu dostatočne seriózne nevenuje. Je tu bestretnosť, chyba skutočná profesionálna armáda a taktiež je tu boj o kontrolu nad e, zdrojmi a taktiež nedostatočná politická vôľa, ktorá by docelila reformy a kvôli tomu neistota je znášaná hlavne obyvateľstvom, ale situácia je neznesiteľná je najvyšší čas, aby sme niečo spravili s cieľom vyriešiť tento konflikt a, a neuspokojiť sa s, s jeho spravovaním. Treba dialog, účinnosť a to na troch úrovniach. Zodpovednosť, hlavne na tej konžskej úrovni, potom politickú zodpovednosť, aj hospodárskú a sociálnu, okamžité zastavenie násilie, účinná spolupráca s trestným tribula, tribunálom, e, fungujúce nezávislé súdnictvo, rešpektovanie e, ľudských práv. Toto e, umožní dúfať vyriešenie krízy. Na regionálnej úrovni je dôležité, aby začatý dialog medzi Rwandou, RDC a Ugandou pokračoval. Pán predseda, podľa mňa mám ešte minútu, mohla by som ju použiť. Ja mám zaznamenanú iba minútu, vážená kolegyňa. Ehm, ale dobre, povedzme, že máte dve minúty, ale poprosím, aby ste hovorili trošku pomalšie, aby tlmočníci mohli ako tak pracovať. Dobre, takže k regionálnej úrovni treba pokračovať v začiatom dialógu medzi Ruandou, RDC a Ugandou. Akcie EÚ môžu prispieť k trvalému vyriešeniu, takže treba vytvoriť overovací spoločný mechanizmus, dať mu finančné a personálne zdroje. A taktiež by som chcela, aby dotknuté krajiny E, správou OSN zareagovali na položené otázky a taktiež na medzinárodnej úrovni MONUSCO musí spraviť všetko na to, aby lepšie vykonávala svoj mandát, očakáva to obyvateľstvo. A čo sa týka EÚ, my očakávame e, veľa a už aj robíme e, veľa prostredníctvom našej, našej humanitárnej pomoci a prostredníctvom misií EUSEC a EPOL a taktiež apelujem na Konžskú demokratickú republiku, aby objasnili zavraždenie doktora Mukwegeho, pretože nejde iba o jeho e, život, ale o všetky e, ženy, ktoré sú obeťou e, sexuálneho násilia. My teda čakáme na politický signál. Dúfame, že to Kongo aj spraví. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som sa ustil naozaj, ste mali dve minúty. Bola to naša chyba. Požiadam vás o zhovievavosť ale chcel by som naozaj všetkých eh, požiadať, aby ste si zapísali a prečítali len toľko, čo sa dá eh, povedať, eh, povedať normálnym tempom, pretože tlmočníci nestihajú naozaj všetky rýchlosti. Ako ďalšie, pani Kretu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, už situácia je teraz taká, že mesto Goma, v meste Goma sa zmenila kontrola a vidíme, že aj Rwanda eh, má moc v regióne Kivu. No a to sú extrémne podmienky, súvisí to s touto eh, vojnou, ktorá je veľmi traumatická. Ide nie len o občianskú vojnu, ale aj medziafrickú vojnu. Ide o kontrolu zdrojov v regióne Veľkých jazier. Je to skutočne krvavý konflikt, no a medzinárodné spoločenstvo musí niečo urobiť a ďalej treba rokovať. Nož eh, je veľmi veľa utečencov, eh, sú tu snahy situáciu rieči, riešiť, eh, ale deti sú nútene rekrutované za vojakov a štáta, teda nemajú, mnohí nemajú peniaze na prežitie, sú tu hromadné popravy, hromadné zásilňovanie a tak ďalej. Je dôležité, aby sme čo najskôr začali sa aktivizovať a, a nastolili mier 2000 ďalších eh, modrých príliep. Možno je riešenie, avšak to nie je dostatočné, pretože ide o veľmi, eh, v tomto regióne ide o veľmi komplikovanú rovnicu. No a no už eh, OSN e nedokáže kontrolovať a situáciu, na to potrebujeme novú stratégiu, aby sme kontrolovali postavcov, trpí aj civilná spoločnosť. Ide tiež o kontrolu príjmov z prírodných zdrojov a financovanie rebelov. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pani kolegyňa. A teraz na dve minúty kolegyňa Kiel Nielsen. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V Konskej demokratickej republike sa to dá zhrnúť relatívne Ehm, jednoducho makala. Toto je e, zlatá baňa, ktorá je symbolom e, zneužívania a drancovania e, prírodných zdrojov. Nadnárodné spoločnosti sa obvinujú, že sa spoluúčastňa korupcie miestných ozbrojených skupín. Makala, toto je miesto v Kinshase, je to um, veľké väzenie, hoci korupcia a um, beztresnosť neustále prevládajú. V Vláda v zásade neexistuje. Um, sú tam chyby aj vo väzenskom systéme. Často napríklad požadujú vysoké kaucie milióny osôb, ktoré nikdy neboli náležite súdené a odsúdené, sú v hrozných podmienkach. Je tam mučenie, hlad, e, množstvo väzňov na malom mieste Makala. E, toto je naozaj symbol e, bezprávia. Trvalý mier v tejto krajine si vyžaduje, aby tam bola znova nastolená vláda právneho štátu, aby sa bolo proti beztresnosti. Je potrebné, aby mier nešiel na úkor spravodlivosti akákoľvek Eh, forma amnestii eh, pre voľnových zločincov je nepriateľná. Uviedla by som eh, príklady viacerých, ktorí zatiaľ sú na slobode. 2 milióny osôb za, pardon, žien za 6 rokov prišlo o život. Doktor Mukwege to je tiež dobrý príklad, pretože bojuje proti takýmto zločinom a odvádza naozaj obrovský kus práce na ochranu alebo mm, záchranu týchto žien. Takže je potrebné vyvíjať tlak na, eh, Kongo, na konskú vládu, aby eh, sa naozaj vyšetrila toto, vyšetril tento pokus o atentát, pretože eh, mier ide iba cestou lepšou, lepšej spoločenskej spravodlivosti, teda aj lepšieho vzdelania príjmov z prírodných zdrojov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Kiel Nielsen. A teraz na minútu a pol dostáva slovo pani Ojula. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, konflikty, ktoré stáli 100 tisíce mm, nevinných ľudí životy, spôsobujú, že táto krajina je zónou e, vojny, e, kde vojnoví baroni a skorumpovaní um, úradníci uh, ako jediní profitujú z tej situácie. Bohužiaľ, medzinárodná pomoc nepriniesla požadované výsledky. Uh, Misia OSN prebieha už 13 rokov a každoročne 1,5 miliardy dolárov idú práve na tento projekt, ale stále tu nevidíme žiadne konkrétne zlepšenie. Hnutie M23 nie je jediným svojho druhu a asi nebude ani posledným. Ja si myslím, že vytvorenie bratskej spoločnosti si vyžaduje silnú politickú vôľu a mm, ambicióznu víziu politických lídrov, vlád ako aj opozičníkov cieľom vytvoriť politické inštitúcie na zaručenie základných práv. Bohužiaľ, v Konskej demokratickej republike to zatiaľ tak nie je. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa ako posledný z autorov vystúpi pán Murphy. Máte 2,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nedávna eskalácia násilia vo východných provinciách Konga, e, po tom, čo kongolská e, vláda e, zlyhala a čo M23 ovládla celé územia. A toto svedčí o ďalšej kríze, ktorá nadvezuje na predchádzajúce krízy. Mm, sú tu vojny medzi rôznymi rebelskými skupinami a armádou, snaha prevziať kontrolu nad obrovskými prírodnými zdrojmi susedské krajiny a tiež podporujú rôzne rebelské skupiny a snažia sa takto zvýšiť svoj vplyv a z celej situácie benefitovať. Všetky rebelské skupiny ako armáda e, stoja za teroristickými e, zločinmi, e, vrátanie znásilňovania sexuálnych zločinov obrovských rozmerov. Tisícky žien tam boli znásilnené, každú hodinu pribúdajú nové obete a 5,4 milióna osôb prišlo o život v dôsledku týchto brutálnych e, vojen v roku 98. Mnohí museli opustiť svoje domovy a máme tam 140 tisíc ďalších osôb, ktoré museli újsť v nedávnom období. USA a EÚ spolu s Čínou podporovali e, režim Kabila skorumpovaný, a to finančne aj vojensky. Máme tam 20 tisíc amerických vojakov s cieľom prispieť k stabilite a ďalej sa podielať na využívaní prírodných zdrojov. Táto taktika nevyšla, je to jasné. Chudoba, HDP eh, menej ako 1 dolár na osobu denne. Toto by mohla byť krajina jedna z najbohatších celosvetovo eh, vzhľadom na obrovské prírodné zdroje. Eh, vojnoví baroni a vládni úradníci uzatvárajú nekalé obchody s nadrodnými spoločnosťami a takto zarábajú milióny spoločne organizujú pokračovanie imperializmu a kolonializmu e, po obdobie storočí, e, čo e, obyčajných ľudí oberá o právo podielať sa na bohatstve svojej krajiny. Je potrebné, aby sme tento strašný cyklus vojny ukončili, ako aj cyklus imperializmu, aby sa do regiónu dostal trvalý mier je potrebné, aby národné zdroje a bohatstvo boli demokraticky vlastnené eh, ľudom a využívané v záujme celej populácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega Murphy. A teraz rečníci mene politických skupín. Ako prvý kolega posol, máte minútu. Pán predseda, Severné Kivu alebo celé Kongo majú krásnu krajinu, je to naozaj jedné z najkrajších kútov sveta. No miesto toho, aby to bol raj na zemi, eh, je z toho skôr peklo na zemi. Kongo mohla byť jedna z najobohatších krajín Afriky a možno nielen Afriky, ale aj celého sveta. Zásoby vody eh, vystačia pre celú Afriku, eh, mohla sa tam produkovať Mm, vyživa pre milióny osôb, e, mohol tam byť priemysel, ale nie, je to obeď e, otrasných dejín, kolonializmu, postkolonializmu a drancovania koncernami. Ďalej je tam vojna, občianská vojna a korupcia a neschopná vláda. Je potrebné aby sme konečne do tohto centrálneho regiónu Afriky priniesli mier a to pôjde iba cestou úzkej spolupráce Európskej únie, Africkej únie a OSN. E, je tam mnoho duplicít, podpisovanie dohôd, dohôd, ako napríklad dohoda o veľkých e, jazerách, bez toho, že by sa tieto dohody potom presadzovali. Toto je obrovská katastrofa pre celý región a je potrebné, aby sme mm, tento región dostali na cestu zmien. Ďakujem pekne, pán posol. A teraz minúta a pol pre pani Gurmaj, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, eh, hnutie M23 eh, znova oživila krvavý konflikt v tejto krajiny eh, rokovania, ktoré sa začali nedávno nezmenili nič na nestabilnej situácii. E, sú tu mnohé príčiny tohto konfliktu a sú tu mnohé dopady na celý región. A preto potrebujeme naozaj komplexný plán. Je tu zložitá etnická situácia, ale je tu aj úloha susedných krajín a boj o prírodné suroviny. Tomu všetkému sa treba venovať, aj keď e, obchodovanie a plienenie e, zdrojov, e, to je samozrejme niečo, čomu sa treba e, venovať. Občania RDC obzvlášť trpia vo východnej časti, na to už mnoho rokov, taktiež sexuálne, znásilne, eh, eh, sexuálne násilnosti a masové znásilnenia aj mladých dievčat je niečo, čo musíme ukončiť aby sa obete mohli z toho aspoň pokúsiť e, spamätať a taktiež vnútorne presunuté osoby, ich bezpečnosť treba zvýšiť. E, naozaj sa treba vážne zaoberať dôsledkami tejto krízy. E, treba mať stratégiu pre demobilizáciu a integráciu bývalých bojovníkov a repatriáciu presunutých osôb. Inak trvalý mier nebude možný. Ďakujem. Teraz pani Šáke na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Je tu e, veľké násilie kvôli e, prírodným zdrojom, sexuálne násilie. to zneistuje východné Kongo 2,5 milióna ľudí kvôli tomu trpí. E, páchajú sa tie najhoršie e, zločiny, dokonca niekedy susedia tomu pomáhajú. Musíme konať koordinovane spolu s OSN a Africkou úniou a snažiť sa ukončiť tieto e, ukrutné udalosti a možno, že brániť aj ďalšiemu e, šíreniu do celej oblasti veľkých jazier. EÚ by mala konať spoločne a odhodlane. Teraz viacero členských krajín pozastavilo pomoc Ruande kvôli správe OSN, kde sa hovorí o údajnom zapojení e, do konfliktu v RDC. Potrebujeme stanovisko EÚ, e, pokiaľ ide o embargo zbraní. Môžeme viac spraviť eh, v oblasti transparentnosti, eh, čo sa týka nezákonne ťažených eh, nerastných surovín. Sú tu páchatelia rôznych zločinov, znásilnení, potom je tu aj nábor detských vojakov, ale to treba ukončiť, túto beztrestnosť

nezákonne vyťažených surovín odradí dobrodružných dobývačov nerastov od umelého vyvolávania etnických konfliktov a financovania ozbrojených bánd. Ďakujem, pán Paška. Teraz pán Preda na Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ak som dobre počítal, tak už šiestý krát počas tohto volebného obdobia hovoríme o tejto veľmi závažnej situácii v Konžskej demokratickej republike. Nie je to teda prvýkrát dnes, máme aj návrh uznesenia A taktiež je paritné zhromaždenie EU AKT. E, dokonca sme nedávno boli e, v Suriname a boli tu jasné závery, teda že treba e, koordinovať s regionálnymi partnermi a OSN a myslím, že je obzvlášť dôležité to, aby sme pomáhali pri uplatňovaní spoločného uznesenia, samozrejme aj v spolupráci s IGCLR. Ďakujem pekne, pán Preda. Teraz pán Repo na minútu. E, arvoisa puhemies, <clears throat> tiedot sivili. Ďakujem pekne, pán predseda. Násilie proti civilistom vo východe Konga to je naozaj nepriateľné. Musíme v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť vnútorne presunutých osôb a taktiež zaručiť, aby sa humanitárna pomoc dostala tam, kde je potrebná. E, OSN a EÚ e, musia zohrávať úlohu. E, obyvatelia východného Konga sú obeťami vojnových zločinov, otrasného násilia, napríklad skupinové znásilňovanie žien a dievčat, vraždy civilistov, nábor detí vojakov. Za tým všetkým sú ozbrojené skupiny. Tieto vojnové zločiny musia byť e, stíhané. Žiaľ, e, ak autory ostanú nepotrestaní, tak to zvýši ich pocit beztrestnosti. Ďakujem pekne, pán Repo. Teraz prechádzame ku Catch the Eye a najskôr pani Korola. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Kongon demokraattisen... Ďakujem veľmi pekne. V Demokratickej republike Kongo sa situácia veľmi zhoršila v severnej časti provincie Kivu. Majú rebeli moc už 7 mesiacov, no a vláda tam už nezohráva žiadnu úlohu. Veľmi vážne sa tam porušujú ľudské práva, vrátanie hromadných znásilnení, mučenia, hromadných vražd a používanie detských vojakov. Tí, ktorí sú vinní za tieto činy musia byť odsúdení, pretože inak vznikne atmosféra, ktorá bude viesť k ďalším zločinom. Rebeli majú peniaze a medzinárodné spoločenstvo musí posilniť aktivity, aby sme predišli humanitárnej katastrofe. Páchateľov treba odsúdiť, aby eh, hromadné znásilnenia sa nepoužívali ako nástroj. Ďakujem pekne, kolega, kolegyňa Korhola. Teraz nasleduje pán Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám veľké obavy e, z humanitárnej krízy, e, s mnohými váž- závažnými porušeniami ľudských práv, ktoré sa dejú v Kongu. A potrebujeme odsúdiť hromadné znásilnenia, e, mučenie a využívanie detských vojakov neodsúdenie tých, ktorí zodpovedajú za porušovanie ľudských práv a vojnové zločiny, e, vytvára prostredie beztrestnosti a ešte podporuje páchanie trestných činov. Európska únia musí v tejto situácii zohrať svoju úlohu. Potrebujeme zaistiť nás, náš príspevok k obnoveniu spravodlivosti a bezpečnosti v krajine a zaistiť pokračovanie pomocných vojenských a policajných misií je veľmi dôležité nájsť také riešenie, ktoré zabezpečí dodržiavanie ľudských práv a priniesie bezpečnosť a stabilitu do regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz eh, kolegyňa Geringer de Odenberg. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už eh, systém, eh, bezpečnostný systém v Kongu eh, sa zrútil, zažívame humanitárnu krízu. Ďalšie krajiny ako Rwanda podporujú rebelskú skupinu M23 a podporujú aj, aj vládu rebelov. 700 tisíc ľudí uteklo do Rwandy, 2,4 milióna boli presídlených rozvoj situácie v Kongu znepokojuje medzinárodné spoločenstvo a vedie k hospodárskej, sociálnej e, kríze. Treba odsúdiť všetky násilné činy, e, všetky vojnové zločiny treba bezpodmienečne e, potrestať. Ďakujem pekne. No, už budem pokračovať. No. Demokratická republika Kongo sa musí opätovne stabilizovať. a Treba vytvoriť stabilné inštitúcie. Európska únia musí ďalej pokračovať vo svojich opatreniach a podporovať obyvateľstvo lekárskou a humanitárnou pod- podporou. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Geringer Odenberg. Ja mám len obmedzené prostriedky naznačiť vám, keď hovoríte príliš rýchlo. Ja tu dostávam signály od tlmočníkov, ale už nemám vám to ako dať najavo. Dobre, kolega Kelly, nech sa páči. A no, ďakujem pekne, predseda. Je nepochybné, že situácia v Kongu je tragická, hlavne keď sa zamyslíme nad tým, že táto krajina by mala byť jednou z najbohatších krajín sveta vďaka svojim prírodným zdrojom. Avšak situácia je iná. Aj keď Kongo už 50 rokov má nezávislosť. Je to stále veľmi malý pokrok pri budovaní reálnej demokracie v krajine. No a šíri sa tu násilie, nerešpektujú sa práva žien a detí a dokonca sa hral 6 škôl. Už v takéto situácii sa nedá dosahovať pokrok. No a musíme sa snažiť na všetkých úrovniach a poprvé stabilizovať krajinu a po druhé krajina ako Rwanda a Uganda e, musia byť donútené, donútené, aby sa stiahli tak, aby e, Kongo mohlo vyriešiť e, svoje problémy s tými, ktorí sa skutočne snažia pomôcť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Kelly. Na, na záver dostáva slovo kolega Lisek. Ďakujem veľmi pekne vážený pán predseda. Samozrejme, politická situácia v regióne Veľkých jazier je veľmi komplikovaná a humanitárna situácia je skutočne dramatická. Tieto problémy však nevyriešime bez toho, aby sme prispeli k uvoľneniu vzťahu medzi Kongom a Rwandou. Dôležité je, aby sme vytvárali tlak na vládcov v tejto krajine, aby nepodporovali rebelov bez ohľadu eh, na etnický pôvod alebo politické ciele. Medzinárodné spoločenstvo musí vyvíjať tlak na obe susedské krajiny, aby začali spolupracovať a aby dokázali potlačiť eh, negatívne síly z východu. No a rovnako treba bojovať proti nelegálnej ťažbe nerastných surovín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. No a na záver dostane slovo ešte pán komisár Čiološ. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať poslancom, ktorí vystúpili. My vítame to, že ste v rámci naliehovo prijali uznesenie o Demokratické republike Kongo, hlavne pokiaľ ide o situáciu na východe tejto krajiny. Táto situácia znepokojuje Európsku úniu už viacero mesiacov. Prijali sme v tejto súvislosti viacero vyhlásení EÚ, ako aj závery dvoch posledných rád pre zahraničné veci. Súhlasíme s obavami vyjadrení v vašom uznesení, pokiaľ ide o humanitárnu situáciu, porušovanie ľudských práv a najmä sexuálne násilie. Súhlasíme s tým, že je potrebné ukončiť aktivity ozbrojených skupín, že je potrebné obnoviť plnej miere právny štát a správu na východe krajiny, aj pokiaľ ide o reformu bezpečnostného sektora a boj proti ilegálnemu využívaniu prírodných zdrojov. Nezávislosť a územná celistvosť tejto krajiny vždy boli princípom na ktorom trvala Európska únia nekompromisne, ale zároveň sme rovnako odsúdili aktivity ozbrojených síl v tejto krajine. Ide hlavne o M23. Európska únia zdôraznila nepriateľnosť akékoľvek vonkajšej pomoci pre túto, toto hnutie. A tiež e, sme vyzvali k posilneniu boja proti beztrestnosti, hlavne pokiaľ ide o všetkých e, zločincov. Myslíme si, že je potrebné, aby sa všetci konštruktívne snažili prispieť k e, nájdeniu riešenia trvalo udržateľného. Ide o politický konsenzus medzi populáciami Eh, týchto regiónov, ktorí sú v prvej línii obete tejto krízy, ale tiež je potrebné zmieriť eh, Konskú republiku a jej susedov eh, v vzájomnom rešpekte s zabezpečením bezpečnosti, mieru a rozvoja regióna Veľkých jazier. Preto vedieme, alebo vítame dialog, ktorý začne medzi konfliktnými stranami a vítame aj kontakty medzi prezidentom Konga, Rwandy a Ugandy v rámci medzinárodnej konferencie o regióne Veľkých jazier. Európska únia je ochotná prispieť politickým spôsobom k iniciatívam s cieľom eh, nájsť trvalé riešenie tejto krízy. Vzhľadom na komplexnosť situácie vyzývame k spolupráce a komplementarite medzi viacerými externými partnermi v regióne. Ide hlavne o medzinárodnú konferenciu o regióne Veľkých jazier, ide o, o, o komunitu pre, vývoj, pre spoločenstvo pre, pre rozvoj e, západnej a, e, Afriky a tiež rôzne organizácie a misie OSN. V tejto súvislosti Európska únia vyjadrila opakovane, že je za vymenovanie osobitného splnomocnenca OSN alebo vyslanca OSN, tak aby sme posilnili medzinárodnú reakciu v súvislosti s trvalo udržateľným vyriešením krízy. Ešte vás informovať o tom, že Európska únia podporuje rôzne organizácie občianskej spoločnosti, ktoré dennodenne propagujú práva, ľudské práva a podporujú e, dialog medzi aktivistami a vládou. Máme viac než 30 projektov, ktoré sa momentálne financiujú v rámci tematických riadkov Európskej únie. Je to viac než 20 miliónov eur dohromady. Ďalšia informácia z mojej strany. Komisár P. Balks, spustí špecifickú iniciatívu týkajúcu e, sa sexuálneho násilia alebo násilia e, na ženách, eh, a to na eh, celonárodnom, celonárodnej báze 20 miliónov eur. To je dotácia, ktorá pôjde práve na tieto účely a tiež sme vyzvali ďalších partnerov, hlavne mm, členské štáty, aby sa pridali k tejto aktivite, aby táto bola eh, čo možno najsilnejšia. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujeme, pán komisár. A na záver rozpravy bolo predložených dohromady 7 uznesení. Tým končím rozpravu. Hlasovať sa bude